die Sitzung ist wieder aufgenommen. Die zuständigen eh, eh, eh, orgány, italianské orgány sa vyjadrili k pánovi Barbagalovi. On nastúpi za pani Baračiu. Ide o vlastne článok 7, odsek 1, týkajúce sa, týkajúce sa um, nástupu a e, z tohto dôvodu e, vlastne je zvolený pán Giovanni Barbagallo a to k 11. marcu 2014. Týmto vítam nového kolegu v našom kruhu a e, skutočne v súlade s článkom 3 odsek 2 rokovacieho poriadku sa môže zúčastňovať plnohodnotne zasadnutí, ak, ak nikto nespochybní tento mandát. Takže k, e, k rokovaciemu poriadku, kolegovia. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som oznámiť Európskemu parlamentu veľmi vážne udalosti, ku ktorým došlo vo Francúzskej republike a ktoré poškodzujú demokraciu a právny štát a e, takisto práva bývalý prezident republiky, bývalí ministri, advokáti boli telefonicky